utrpeli v dôsledku tohto problému. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán komisár. Tento bod bol vyčerpaný. Ideme na ďalší bod a to je odporúčanie do druhého čítania a správe o e, aplikácii e, spoplatnenia ťažkých e, nákladných vozidiel v tovarovej doprave od pána Kadravy. A Najprv má slovo na 4 minúty autor, pán Kadravi. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, vážený pán komisár, drahé kolegyne, kolegovia. Dúfam, že eh, čo skoro na pléne schválime, eh, schválime dohodu s veľkou väčšinou, ktorú sme vyrokovali medzi inštitúciami a ktorá bude predstavovať pre sektor dopravy v Európe veľmi dôležitý moment. Bude to jednoducho akýsi mílnik, e, na základe e, ktorého sa bude e, rozvíjať v nasledujúcich rokoch politika v tejto oblasti. No a dopad bude samozrejme závisieť od politickej vôle v členských štátoch, teda od toho, ako budú chcieť využívať tieto nové možnosti. My totiž v tejto dohode neotvárame len nové cesty, ale stanovujeme aj princípy, e, za ktoré sa ako parlament e, už niekoľko rokov zasadzujeme, napríklad internalizácia externých nákladov, alebo ako viete, už pan, e, pani Wortmann Kohl od roku 2006 sa snažila bojovať za tieto princípy a v roku 2008 komisia vypracovala návrh, na ktorom my pracujeme už asi 3 roky. No a tí, čo sledujete túto tému, viete, ako to všetko ako to všetko ehm, bolo komplikované. Bol to skutočne ťažký pôrod a e, potrebovali sme dosiahnuť kompromis nielen v rámci tejto inštitúcie, ale aj medzi inštitúciami a problémom bolo získať tak väčšiu na rade, ako aj tu, na, tak, tu v parlamente. Sú tu jednoducho ľudia, ktorí si myslia, že tento, táto dohoda nie je dosť e, ambiciozná a sú takí, čo si myslia, že ide príliš, príliš ďaleko. Ja si myslím, že vďaka tieňovým spravodajcom a zbytku, zbytku rokovacieho týmu e, sa nám podarilo dosiahnuť túto rovnováhu. Ja by som chcel e, poďakovať e, za za túto činnosť všetkým zúčastným a chcel by som vás poprosiť o podporu pre tento balík. Tento balík v čom, v čom vlastne pozostáva? V prvom rade umožňuje zjednotiť poplatky na úrovni členských štátov, ktoré momentálne nie sú nejakým spôsobom zjednocované, tak aby sa e, zohľadnili napríklad e, dopady na životné prostredie, hluk a prašnosť. E, a to sú v podstate externé náklady ťažkej dopravy. A takisto, aby členské štáty získali možnosť prostredníctvom poplatkov, výnimočných poplatkov, preferovať určité trasy a potláčať premávku na, na iných trasách. No a ďalej, Um, je možné uh, zo strany členských štátov uh, sa angažovať uh, v, vo zvyšovaní udržateľnosti nákladnej dopravy presmerúvaním príjmov z týchto poplatkov do zlepšovania tejto infraštruktúry a povedzme budovania sietí transeurópskych. Ďalej požadujeme v tomto návrhu transparentnosť, teda členské štáty musia musia ohlasovať, ako budú e, zlepšovať dopravné systémy prostredníctvom takto získaných prostriedkov a um, v podstate pokrývame väčšinu nákladných vozidel nad 3,5 tony. Taká to bola dohoda a e, takto sme to aj uzavreli. Ďalej kladieme veľkú, veľký dôraz na interoperabilitu systému výberu mýta, aby, neexist, aby nemuseli e, v nákladných vozidlách Um, byť umiestnené čítačky všetkých 26 krajín. Takže um, vážené kolegyne, kolegovia, ja by som chcel konštatovať, že riešenie, ktoré sme eh, dosiahli, eh, sme formulovali eh, vo forme určitých vyhlásení inštitúcií, ktoré sa dohodli a Um, musím povedať, že ide o dohodu bezprecedentnú. Záverom by som ešte chcel povedať, že euro, euro nálepka nie je eh, nejakým eh, všeliekom, ale je to súčasť eh, nášho udržateľného do, systému dopravy, ktorý v budúcnosti by sme chceli budovať. My budeme musieť ehm, podnikať ďalšie kroky, ale myslím si, že euro nálepka je krokom dobrým smerom. Yes, senor El Kadraoui. Ďakujem, pán El A v mene rady má slovo pani Giori. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení poslanci. Na začiatku maďarského predsedníctva sme slúbili, že budeme pracovať smerom k silnej Európe. Silná Európa, ktorej cieľom je ľudská bytosť a ja som veľmi rada, že práve chceme prijať smernicu, vďaka ktorej kvalita života Európanov bude zlepšená. Preto vítam dohodu s Európskym parlamentom o smernici o eurovinete. E, tento návrh e, o spoplatnení e, nákladných voziteľ za využívanie určitej infraštruktúry znamená, že ceny za dopravu budú upravené, aby lepšie odzrkadlili skutočné náklady, pokiaľ ide o prevádzku ťažkých nákladných vozidiel, znečisťovaní, v ich úlohe v znečisťovaní ovzdušia a takisto aj ohľadom zmeny klímy. Toto je zásadný aspekt modernej spoločnosti a je jasné, že problémy s cestnou dopravou, ako napríklad e, znečisťovanie vzduchu a e, hluk, e, sa stavajú čoraz vážnejšími. Inokvátne, in, in, inovatívne, adekvátne opatrenia, ako napríklad podpora toho správneho druhu vozitiel a plánovanie v cestnej doprave sú rovnako dôležité. Musíme internalizovať externé náklady, tu musí byť väčšia efektívnosť v, hospodárskej, v hospodárskom rozmere, pretože to má negatívny dopad na životné prostredie. Férové ocenenie cestnej dopravy, e, to je cieľom Eurovinet. Musíme lepšie využívať obmedzené zdroje. Tieto opatrenia sú dôležité v kontexte Bielej knihy, ktorá bola nedávno prezentovaná komisiou a tu citujem, cestovná mapa k jednotnému dopravnému priestoru Európy, aby sme dosiahli e, efektívny e, systém. Je to cesta k dosiahnutiu cieľu internalizácie externých nákladov vo všetkých sektoroch dopravy Rada si myslí, že tento návrh je jeden z najdôležitejších v oblasti dopravy a vieme, že tento parlament s takýmto názorom súhlasí. Pracujeme veľmi tvrdo na dosiahnutí kompromisu. Maďarské predsedníctvo by chcelo poďakovať spravodajcovi pánovi, pánovi Kadravi za jeho zaangažovanosť a vôľu spolupracovať konštruktívne s radou. Posledná zostávajúca otázka v rokovaniach bola otázka korelačných tabuliek. Predsedníctvo víta nájdené riešenie a chcela by som prečítať nasledovné vyhlásenie maďarského predsedníctva, ktoré má podporu poľského, dánskeho a cyperského predsedníctva. Citujem. Dovolte mi prečítať to v angličtine. Tu deklarujeme, že dohoda dosiahnutá medzi Radou a Európskym parlamentom v trialogu 23. mája 2011, pokiaľ ide o smernicu Európskeho parlamentu a rady, ktorou sa zmení a doplňuje smernica 9962 e, EC o spoplatnení ťažkých nákladných vozidel za, využívaných určitých, za využívanie určitej e, cestnej infraštruktúry Eurovinet um, ehm, um, mm, i ktorá je zameraná na vytváranie korelačných tabuliek, ktoré budú povinné. Pán predseda, vážení poslanci, toto je dôležitá e, legislatíva, ktorá bude mať vplyv na kvalitu života európskych občanov a preto vítame dohodu dosiahnutú medzi našimi dvomi inštitúciami a tešíme sa na pozitívne hlasovanie tu zajtra o tejto téme, ktorá je jedna z najdôležitejších e, tém maďarského predsedníctva. Dúfame, že väčšina poslancov podporí túto smernicu. Ďakujem pekne za vašu spoluprácu. Ďakujem spravodajcovi, tieňovým spravodajcom, našim právnym expertom a zvlášť ďakujem za otázku kolačných tabuliek a za to, že sme dosiahli kompromis. Ďakujem. A teraz dávam slovo pánovi komisárovi Kalasovi. Vážený pán predseda, vážení poslanci, v rokoch rokovaní sme blízko k prijatiu zmenenej a doplnenej smernice o spoplatnení ťažkých nákladných vozidiel, tzv. smernice Eurovinec. Toto je čas stratégie na internalizovanie externých nákladov, aby sme mali správne ceny v sektore dopravy. Chcem poďakovať belgickému predsedníctvu za to, že odblokovalo túto agendu v rade. Maďarské predsedníctvo rokovalo e, s veľmi e, úzkou väčšinou v rade. Dovolte mi poďakovať spravodajcovi, pánovi Kadravimu, spolu s tieňovými, spravodajcom, s tieňovými spravodajcami a výborom pre dopravu zlepšili text v druhom čítaní Teším sa na to, že parlament príjme túto smernicu z dvoch dôvodov. Poprvé, dosiahneme náš cieľ, aby sme mali zelený systém dopravy, aby tento bol udržateľnejší, aby sme implementovali princíp, e, že e, znečisťovateľ je platcom. Členské krajiny budú vyberať to nie len za náklady v infraštruktúre, tak ako je to teraz, ale aj za hluk a znečistenie ťažkých nákladných vozidiel. Budeme tu mať väčšiu efektívnosť, e, takisto predídeme zápchám v špičkách a budú tu externé náklady. E, Táto nová smernica vytvorí príjmy a nové zdroje, ktoré budú k dispozícii e, dopravnej infraštruktúre. Komisia podporuje túto dohodu. Korelačné tabulky, tak plne s vami sympatizujem v tejto otázke. V mene komisie by som chcel formálne povedať, že komisia pripomína svoj záväzok pracovať k, e, smerom k zabezpečeniu toho, aby korelačné tabulky prepojili e, opatrenia súvisiace s touto smernicou a rámec transponovania európskej legislatíve v záujme občanov, lepších zákonov a zlepšenia právnej transparentnosti Malo by to e, podporiť analýzu národných pravidel s európskymi pravidlami. Nedostatok, e, nedostatky v tejto smernici, ktoré sme tu predtým mali, sme odstránili. Je tu smernica 99 e, lomeno 62 EC o spoplatnení ťažkých nákladných voziteľ za využívanie určitej infraštruktúry. To znamená, že korelačné tabulky budú povinné. Komisia v duchu kompromisu a preto, aby sme zabezpečili okamžité prijatie tohto návrhu, dokáže akceptovať nahradenie e, týchto korelačných tabuliek v texte relevantnými úvodnými ustanoveniami, ktoré vyzývajú členské krajiny, aby dodržiavali tieto postupy. Sme informovať v rámci 12 mesiacov o tejto dohode v plenárke a na konci transpozičného obdobia bude správa o tom, ako členské krajiny si počínajú a budú mať svoje vlastné tabulky, ktoré budú ilustrovať v maximálnej miere koreláciu medzi touto smernicou a transpozičnými opatreniami. Tieto budú verejné, avšak stanovisko komisie e, nemožno považovať za precedens. Komisia bude pokračovať vo svojej snahe v smere nájdenia spolu s Európskym parlamentom a radou primeraného riešenia k, v tejto horizontálnej inštitucionálnej otázke. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán komisár, teraz prejdeme k politickým skupinám. V mene EPP má slovo pani Vortmanko dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Smernica o e, euro nálepke je veľmi dôležitá, pretože stanovuje celoeurópske pravidlá výberu dane alebo poplatkov za prejazdené, prejazdenú vzdialenosť a e, preto stanovuje isté e, jasné a stabilné pravidlá pre prepravcov. Ale Ehm, k tomuto vypracovala komisia pôvodný návrh a s tým ehm, sme neboli celkom spokojní, takisto sme neboli veľmi spokojní s prvým návrhom spravodajcu, ale spravodajca vykonal veľké kroky našim smerom a aj vďaka rade, aj maďarskému predsedníctvu, ktorá, ktorej sa skutočne z veľmi ehm, rozdelenej pozície podarilo nájsť, nájsť nejaké spoločné stanovisko, a nakoniec sme sa dohodli aj e, tu v parlamente. No a e, za moju politickú skupinu by som chcela podporiť túto dohodu, pretože sa ňou e, vykonávajú prvé kroky smerom k uplatneniu, plnému uplatneniu princípu znečisťovateľ platí, ale takým primeraným spôsobom. Ďalej je potrebné formulovať stimuly na zvyšovanie udržateľnosti a to sa nedá urobiť len zvyšovaním daní a e, kompenzácia zvýšených poplatkov počas e, špičky v slabšom období je e, takisto želateľným princípom a Takisto výnimky pre euro 5 a euro 6 sú pozitívom a členské štáty sa teraz zaviazali alebo znova zaviazali podporiť e, interoperabilitu e, týchto systémov výberu mýta. To je takisto záležitosť, ktorá je podľa nás veľmi dôležitá a v súčasnosti nefunguje. E, my sme teda v parlamente určite chceli viac, ale domnievame sa, že už tento krok je celkom významný. My by sme chceli podporiť aj povinnosť členských štátov informovať. To je veľmi dôležitá súčasť tohto celého systému. Ďakujem veľmi pekne, pani Wortmanko. Teraz na dve minúty za skupinu SAD, pán Ertuk. Ďakujem, pán predseda, vážené kolegyne, kolegové. Po dlhom maratóne rokovaní sa podarilo kolegovi Elkadravi a zástupcom Radia komisie um, pripraviť e, lepší e, balík e, opatrení pre ťažké nákladné vozidla a ja som za to nášmu spravodajcovi veľmi vďačný a to sa nám podarilo pri uznanie princípu internalizácie vonkajších nákladov s čiastočným účelovým viazaním prostriedkov pre dopravnú infraštruktúru a s e, týmto podnetom, podnetmi pre obnovenie vozového parku a tým sa e, nám podarilo uskutočniť dôležité ciele pre dopravu a nesmie zavodať na e, to, že sú to aj záväzky pre transparentnosť, ktoré musia platiť zo strany rady. Skutočnosť, že jednotlivé členské štáty aj po ukončení rokovania trilógu sa snažili tzv. korelačné tabuľ roky e, podkopať a blokovať túto zhodu. Podľa mňa je to podľutová hodné, no napriek tomu e, chcem vyzvať mojich kolegov, aby ten kompromis, ktorý bol nádejný, akceptovali a aby tie výsledky e, dlhodobého úsilia a rokovaní neohrozovali, pretože tu by sa urobila medvedia služba. Ďakujem. Ďakujem pán Hertoga za demokratov a liberálov, pán Šterks na dve minúty. Tak veľmi e, Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. E, my tým, čo teraz leží na stole, nezískame žiadnu cenu krásy. Ehm, napriek veľmi eh, veľkej snahe spravodajcu, ktorému chcem poďakovať, najdôležitejším bodom tejto dohody je earmarking, teda eh, vyčlenovanie prostriedkov na konkrétne účely. Otázka je, či členské štáty budú prostredníctvom týchto peňazí zvyšovať efektívnosť svojich dopravných systémov. Nám sa to v minulosti nepodarilo Pochybujem, že sa to podarí teraz zdá sa mi troška e, zvrátené, aby členské štáty boli nútené um, tie náklady vynakladať, aj keď externé náklady už neexistujú. Teda bolo by dobre, keby sme, alebo teda keď sú zbytočne vysoké, e, bolo by teda treba smerovať k nule e, pri tých externých nákladoch aj pri týchto poplatkoch. A ja si myslím, že ak sa zavede variabilný poplatok v špička, mimo špičky, tak mi nie je celkom jasné, ako by to fungovalo v praxi. V prvom eh, čítaní, v, prvom, v prvej verzii, dôle ja tomu dobre nerozumiem, efektívnosť eh, takýchto, takéhoto konania nie je podľa mňa 100%, ale pán kolega Hertog na to upozornil. Tu eh, sme zavedli určitú väčšiu otvorenosť, teda členské štáty musia hovoriť, koľko takto získajú a musia tieto prostriedky použiť na zlepšovanie dopravného systému. Čiže ten, kto platí teda prepravca a v podstate e, zákazníci, ktorí si nechávajú niečo prepravovať, e, majú istotu, že sa to používa na tento účel, na zlepšovanie cestnej siete, povedzme ale. A e, podľa mňa je to veľmi dôležitý princíp, teda internalizácia externých nákladov. Toto je také novum v európskej legislatíve. Znamená to, že teraz môžeme začať e, e, kroky, E, na výpočet externých nákladov všetkých ostatných spôsobov dopravy, tak aby sa, tá, aby sa to hospodárstvo v doprave sprehľadnilo, zlepšilo a bolo udržateľnejšie. Ja si myslím, že v rámci Bielej knihy komisár e, iste vie, že sú tam popísané určité kroky. Teda ak by sme neschválili tento bod, tak v Bielej knihe by sme boli zablokovaní aj v ostatných veciach. Takže e, Pani e, predsednička, ja nevyčítam vám nič. Maďarské predsedníctvo sa snažilo, ale rada dohodu komplikovala. Podľa mňa toto je prvý krok vo veľmi komplikovanom dlhom procese. Ďakujem za konzervatívnych a reformátorov. Pán Zilna, 1,5 minútu. Pán predseda, dámy a páni, najprv sa chcem poďakovať Rade a komisii za úsilie mm, pri hľadaní tohto kompromisu osobitne e, môjmu mm, kolegovi, pán al za e, veľmi zručné vedenie rokovaní a mm, ECR si myslí, že mnohé z týchto riešení sú veľmi dobré a myslíme si, že kompromis v rade bol veľmi krehký a niekoľko otázky, ako napríklad prednosť smernice a účelové viazanie príjmov ostávajú citlivé pre členské štáty až do konca. Zdá sa, že um, akkoľvek e, ďalšie e, zosúladenie a rokovania by e, viedli ešte k horšiemu výsledku alebo žiadnemu riešeniu. Je dôležité um, napredovať a naplňať princíp, že znečistovateľ platí, pretože škody životnému prostrediu treba nahradiť a kolegovia povedali, že toto je um, prvá legislatíva v EU, ktorá obsahuje tento princíp. Tento princíp a poplatky uh, sa majú zaviesť vo všetkých členských štátoch. Žiaľ, viaceré členské štáty ešte nezaviedli ani mm, tú infraštruktúru pre euro nálepku 1 a je pravdepodobné, že to isté bude aj v tomto prípade a to deformuje celú situáciu a mm, nákladnú dopravu ako takú ak e, sa budú testy používať e, s využitím, stavať s využitím e, daňových peňazí, musíme sa tešiť na dobrú voľu členských štátov. Ďakujem za zelených. Pani Lichtenberger na dve minúty. Äh, Srdečná ďaká, pán predseda, kolegyne, kolegovia Eurovineta a výsledok týchto rokovaní je príklad toho, ako rada teraz sa snaží e, všetky rady parlamentu e, obmedziť e, a zamietnúť. My máme dopravnú politiku ministrov dopravy v členských štátoch, ktorí trvodržateľnú a mm, budúcu politiku mm, v EÚ vyžadujú a robia všetko preto, aby to v skutočnosti aj zamedzili. Je to však jasné, že hluk a vyfokové plyny sú zaťažou pre ľudí a prírodu a oni spôsobujú náklady a tieto náklady teraz znáša daňový poplatník e, celkovo a nie e, ich spôsobiteľ, e, ktorý má platiť. A bol to aj predtým dosť slabý návrh a ťažký kompromis medzi štátmi v strede Európy a na okrajoch, ale on bol naďalej doplňaný a napríklad preto započítanie externých nákladov sa plánovalo ako dobrovoľné a nie povinné a e, mali sa e, tieto mm, škody stanovať nie pre všetky, ale len pre niektoré faktory a potom e, výška týchto nákladov nebola plne započítaná a potom to stala suma smiešná pre celú trasu tranzitov. Platí to nad 3,5 tony a Nemecko to presadilo s tým návrhom na 12 tón a v horských e, oblastiach len e, ty nákladné automobily e, sú spoplatnené pretože cez tie veľké stúpania ďalšie neprejdú a nakoniec to viedlo k zlyhaniu z byrokratického detailu v Taliansku a to bol príklad toho, ako dopravná politika, žiaľ, ešte nie je braná vážne. My zelení však budeme súhlasiť, pretože my chceme byť súčasťou väčšiny, ktorá aspoň ten princíp e, zaťaženia nákladmi externých nákladov zachráni pre budúcnosť, e, keď budú už rozumnejší ministri e, dopravy v členských štátoch. Ďakujem, pani Lichtenberger, za zintriom hlavicu na 1,5 minúty, pán Kolíček. Signor prezidente, Milé kolegyne, vážení kolegové, dovolte mi poďakovať spravodajcovi. Milé kolegyne, kolegovia, ďakujem spravodajcovi za dokončenie náročnej práce. Eurovineta je jednou zo smerníc, ktorá postupne umožní vyrovnať podmienky medzi cestnou, železničnou dopravou Mám to sám pretlmočiť? signor presidente eh, <laughs> je jednou zo smerníc ktorá umožní postupne vyrovnať podmienky medzi cestnou a železničnou dopravou. už niekoľko rokov v štátoch európskej únie je železničná doprava znevýhodnená tým že užívateľ dopravnej cesty za toto použitie platí v prípade cestnej siete sú platby za použitie infraštruktúry zatiaľ len symbolické. Keď sa pozrieme na vec len technicky s ohľadnutím akýchkoľvek iných súvislostí, zistíme, že na prevádzku ťažkých nákladných vozidiel sú najlepšie upravené komunikácie najvyššej triedy, teda diálnice, rýchle cesty a, a cesty prvej triedy. Tak ďaleko by v tejto logike boli stanovené najvyššie poplatky u najnižších e, komunikácií, teda miestnych komunikácií, tak ďaleko táto smernica nejde. Sústreďuje sa len na spoplatnenie niektorých externých nákladov a to na základe zásady znečisťovateľ platí. Iba u tých e, najvyšších komunikácií, teda diálnic a rýchlych e, ciest a súbežných ciest. Platba by mala byť maximálne obmedziť výnim, výnimky a má postihnúť externé náklady cestnej dopravy o hluk a tiež o emisie. Som naozaj zvedavý, ako jednotlivé krajiny budú zdôvodňovať svoju neochotu zaviesť platby, aspoň podľa tabulky číslo 1, ktorá je slabým odvarom toho, čo si skutočne prajú ochrancovia životného prostredia. E, napriek rozporu medzi logikou a znením tohto doporučenia skupina GUE NGL toto stanovisko spravodajcu podporuje. Ďakujem. Sí, esto, señor Kolišek. To bol pán Kolíček. E, e, niekto žiada o modrú kartu a to pán Leichfried. Súhlasíte? Senior. Pán Kolíček. Pán Kolíček. Je tu modrá karta, požiadavka na modrú kartu od pána Leichfrieda. Súhlasíte? Áno, pán Leichfried, máte slovo. Gracias, señor presidente. Ďakujem, pán predseda. E, pán Količek, e, možno som vás teraz zle pochopil, ale chcel by som to upresniť je to pomerne jasné, že tento kompromis je veľmi e, slabý kompromis a že e, výhoda e, nákladných aut na cestách stále ostáva a že to mýto je celkovo veľmi nízke. Vy ste však na začiatku povedali, že prostredníctvom tejto smernice za týchto okolností sa dosiahne rovnováha medzi cestami a železničná doprava. Ja si myslím, že táto rovnováha sa nenastali, ale je to možno, že som vás zle pochopil a preto vás prosím, aby ste to upresnili. Senior Količek. Pán Količek. Asi myslím, že je to pouze... Myslím si, že je to iba prvý krok na ceste k tomu, aby sa vyrovnali podmienky, pretože ak na železnici platím za infraštruktúru výrazným spôsobom. Je to prvý krok na výrobu je to prvý krok na vyrovnanie rovného eh, podmienok na eh, železnici a na cestnej doprave, pretože doteraz eh, počítame s mm, železničnými trasami, ale veľmi málo počítame s cestnou dopravou a to je malý krok na vyrovnanie podmienok medzi železnicou a cestnou dopravou. Grazie, Ďakujem, pán Kolíček. Teraz e, za Európu slobody a demokracie e, na dve minúty pán Imbrasas. E, ďakujem, kolegos. Milí kolegovia, najskôr by som chcel poďakovať spravodajcovi za prácu, ktorá bola dokončená. Ako všetci veľmi dobre vieme, sektor dopravy zohláva kľúčovú úlohu v oblasti mobility a sociálneho hospodárskeho rozvoja Európskej únie. Chceme vyriešiť problémy v oblasti hospodárskeho rastu a udržateľnosti. Musíme odzrkadliť e, tento problém v sektore infraštruktúry. Znepokojujeme sa kvôli e, rozličným problémom, kvôli klimatickým zmenám, zmenám v životnom prostredí, vplyvu na verejné zdravie. Ale toto všetko je spojené s racionálnym využívaním dopravy. A súhlasím s tým, že uplatňovanie princípu znečisťovateľ platí by nás mal priviesť k príjmaniu opatrení, ktoré znížia znečistenie životného prostredia, hluku, zhoršovania životného prostredia, ako aj sociálnych nákladov, ktoré e, sú ovplyvnené negatívnym dopadom na život, na, na zdravie ľudí. Ale na druhej strane toto um, prináša vážne hospodárske náklady, ktoré sú na pleciach európskych občanov. Je dobré, že sme sa rozhodli používať princíp znečisťovateľ platí a ja nepochybujem, že toto sa odzrkadli v vytváraní nových systémov cestných poplatkov, ktoré budú efektívnejšie a že tu budú systémy riadenia v doprave, ktoré budú efektívnejšie. Ale na druhej strane tieto opatrenia, o ktorých hovoríme, nie sú úplne adekvátne a e, budú z nich profitovať len niektoré členské krajiny, ktoré sú tranzitnými krajinami. Tieto opatrenia nebudú také priaznivé pre ostatné krajiny, ktoré sú blízko externých hraníc Európskej únie. Myslím si, že musíme brať do úvahy tento aspekt e, a musíme toto všetko vyhodnotiť z rozličných uhlov pohľadu a potom prijať tieto opatrenia. No Teraz pán Načas, minútu a pol pán predseda. Takže Európska únia sa zvýši príjmy Európskej únie tým, že zdaní nákladné auta. Ja sa opýtam britských voličov, čo si o tom myslia. A britskí voliči mi zvyčajne povedia, nemali by sme sa k tomu pripojiť. Britské nákladné auta, prechádzajúce Štrasburg, teraz je tu zase byrokracia potom je tu futbal, ľudia nie sú informovaní. Ľudia sa vyhýbajú realite, sú krmení telenovelmi a neriešia miestne záležitosti. Európska únia jednoducho sa nepovažuje za e, novinku. Táto správa zvyšuje dane na nákladných autách. Ide tu o projekty TNT, ktoré by mali spájať Európsku úniu vlakmi. Keď sa zvýšia dane v Európskej únii, budú reagovať ľudia tak, že e, budú kopať do úrie, Nie, pretože nie sú informovaní. Pán predseda, obrany sú znížené, tlač sa nestará a Spojené kráľovstvo spí. E, takže prosím vás, zdaňte tých nešťastných vodičov nákladných aut. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán Natras. A teraz prichádzame k ďalším rečníkom a na dve e, minúty začína pán Groš. Ďakujem veľmi pekne. Chcel by som sa poďakovať spravodajcovi za tú prácu, ktorú urobil aj ostatným kolegom. Nebolo vôbec jednoduché nájsť tu e, kompromis a to preto, že mnohí e, tu tiež nie sú na 100% uzrozumení s tým výsledkom. Chcel by som vás však už na úvod e, varovať. Keď sa prebudíte, pretože mnohí ľudia ešte nie sú e, prebudení, a keď zistíte, že je to absurdná situácia, tak dúfam, že tí, ktorí sa prebudia, budú naozaj aj chcieť túto internalizáciu nákladov. Aspoň v EPP je to takýto názor. My sme za internalizáciu nákladov po prvé a po druhé my sme za to, aby sa tie prostriedky e, využili pre mobilitu. Toto bol jeden z najdôležitejších botov. Nejde nám o to, aby doprava bola drahšie, ako sa tu tvrdí, pretože keď je to drahšie, tak to nie je efektívnejšie. Ide o to, aby sme mali e, korekt e, no, rovnováhu, aby sme naozaj aj tie prostriedky, ktoré získame, dobre investovali. Ďalším e, bodom je interoperabilita. E, nechceme e, systém MIT v Európe mať rôzny v každej krajine pretože niekedy to trvá aj pol hodiny, kým nájdu to miesto, kde sa e, kupujú e, mýtne známky. Chceli by sme toto všetko ostatne odstrániť. Tuto kladieme dôraz na nákladné auta. Ako sa už povedal, nie je to povinné to, čo sa tu uvádza. To znamená, že tí, ktorí sú za internalizáciu nákladov, určite nie sú veľmi spokojní, pretože ja sám by som si bol želal, aby sa to stalo povinnosťou v krajine. Túto rozprávu sme už viedli tak často. Čo chceme mať zajtra? 27 e, rôznych poplatkov, alebo chceme, aby všetky krajiny pracovali na základe toho istého princípu. Chceme sa zobudiť z krízy už konečne, pretože túto euro vinety je jedna vec jasná. Nechceme mať rôzne, ale jednotné poplatky v každej krajine. Ďakujem veľmi pekne, pán Groš. A teraz dve minúty, pán Leichtfried herr präsident geschätzte kolleginnen und kollegen herr kommissar! Ďakujem veľmi pekne kolegovia. Myslím si, že e, v tejto diskusii jeden, kto mal naozaj obrovský úspech, a to bol spravodajca. A domnievam sa, že spravodajca musel prekonať e, veľa prekážok a musel čo najviac vytlcť tejto otázky. Naozaj je to tak, že tu v tomto parlamente neexistuje naozaj väčšina pre ekologizáciu dopravy. A tomu sa musíme venovať. A je úplne jasné, že momentálne v rade je väčšina dopravných ministrov, ktorí to vôbec nepovažujú za dôležité. V rade je väčšina E, ktorým je to úplne jedno, ako to vyzerá u nás na cestách. A je aj väčšina v rade, ktorí sú za to, aby spotrebitelia kupovali čo najviac e, rôznych výrobkov z rôznych krajín a nie čo najkvalitnejšie miestne výrobky. My sme poprvý raz e, spomínali princíp externých nákladov. Je to naozaj veľmi ťažký princíp, bude ťažké ho prekonať. Prekonať ten odpor, ktorý tu máme. Máme tu teraz možnosť spoplatniť výfukové plyny. Ale keď sa na to naozaj dobre pozrieme, je to iba kvapka v mori. Podarilo sa rozšíriť koridory, tak povediac. Ale nepodarilo sa spoplatniť CO2 e, pretože v Európe vzniká veľa CO2 a to sa nespoplatňuje. A s touto situáciou nemôžeme byť spokojní. Ale vážení kolegovia a kolegyne, musíme to odsúhlasiť, pretože inak všetko pôjde dolu vodou. Súhlasím s touto správou a naozaj si myslím, že je dobre, že to došlo tak ďaleko, ale napriek tomu si myslím, že v budúcnosti to musí byť ešte mnoho lepšie. Ďakujem veľmi pekne a teraz dávam slovo pani Majsnerovej na minútu a pol. Ďakujem, dámy a páni. Pán komisár Kalas v Bielej knihe píše o rôznych veciach budúcnosti dopravy, napríklad o stimulačných systémoch na to, aby bolo, e, bola doprava priateľskejšia voci životnému prostrediu, aby boli nové spôsoby spoplatňovania a podobne. Smernica o euronálepke je jedným zo spôsobov, ako niečo dosiahnuť a ja myslím, že to bolo niečo, čo začalo počas belgického predsedníctva s tromi dôležitými osobnosťami, z Belgicka, ako aj spravodajcom, ktorí umožnili otvoriť dvere k novým cestám. A musím povedať, že ja by som si želala väčší úspech Belgicka ako ten, ktorý máme. Je to malý ďalší kompromis, ktorý sa nám podarilo dosiahnuť, len malý ďalší. A naozaj tu máme určité účelové viazanie je, sú tam tie percentá pre externé náklady na infraštruktúru, to je všetko, čo sa má venovať sieti, ale tie percentá nestačia. Všetci používateľia hovoria, že potrebujeme veľa prostriedkov na udržanie si, cestnej siete a tie prostriedky, ktoré sa tu vyberú, by sa mali aj do nich investovať Skutočnosť je taká, že v tomto prípade sme sa vydali na cestu, ktorá sa dá ďalej budovať a to je aj preto ten dôvod, prečo chceme prijať tento kompromis. Bol to ťažký boj, mohlo byť ľahko možné, že by sme na stole nemali nič, lebo niektoré členské štáty vôbec nič nechcú, ale takto sa nám podarilo dneska dosiahnuť určitý úspech. Ďakujem pani Majznerová a teraz dávam slovo pánu Lacakovi. Vážený pán predseda, dámy a páni, v tejto smernici komisia navrhuje spoplatnenie externých nákladov, ako je znečistenie ovzdušia, hluk, dopravné preťaženia a podobne a vychádza zo snahy o internalizáciu externých nákladov podľa zásady znečistovateľ platí. Toto podporujem. Je to dôležitá zásada pre e, ochranu životného prostredia a zdravia človeka a umožní využívať viacej modusov dopravy na celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni. Je to aj v záujme obcí, ktoré sú často zasiahnuté negatívnymi dopadmi najmä tranzitnej dopravy. Vzhľadom na doznievajúcu ekonomickú krízu a zvyšujúcu sa finančnú záťaž dopravcov som súčasne presvedčený, že členské štáty by mali dostať možnosť zavádzanie E, externalít e, rozložiť v čase nový systém, a podľa druhov nový systém by mal umožniť aj obmenu zastaralého vozového parku pomocou nižších sadzieb za externé náklady alebo investície do ekologických vozidiel. Ďakujem. Ďakujem. A teraz dávam slovo pani Duran na minútu a pol. Ďakujem pekne, pán predseda. Nemáme sa dnes čoho tešiť pretože e, zelená doprava to v podstate ani nie je pravda. V dokumente sa iba hovorí o povolení e, pre členské krajiny, ktoré dobrovoľne môžu používať zásadu znečisťovateľ e, platí a je to tak obmedzené, že v konečnom dôsledku to bude stať 3-4 e, centy naviac a čo si e, asi tak, e, čo skutočne dosiahneme s takto smiešnou sumou. Nemyslím si teda, že to je e, veľký zelený úspech. E, toto je vlastne tá internalizácia externých nákladov, potom ako to bolo viackrát rozriedené a napriek úsiliu e, spravodajcu. Ale my aj tak budeme hlasovať za túto zásadu. Je to totiž to dôležitá zásada. Je to taká istá zásada ako zásada obozretnosti, ktorá už je súčasťou európskych smerníc. Takže budeme hlasovať za túto smernicu, ale ten boj ešte pokračuje pokračuje a nám naozaj ide o ten prechod na zelenšie spôsoby dopravy, aby to bolo všetko v záujme e, klímy. Ďakujem pekne, pani Durand. Teraz má slovo pani Stasen na minútu. Pán predseda, otázka euro nálepky je taký, že neefektívnu cestnú dopravu nahradí železničná doprava. To chápeme len ako jeden krok. Ale my sa pozeráme vlastne nesprávnym smerom, lebo to znamená, že implementácia týchto zákonov v rôznych krajinách nie je efektívna, pretože e, mýtno vstúpa a pritom prostriedky na infraštruktúru nestačia. Takže to nefunguje tak, ako by to malo. Je to sektor, ktorý sa stretne s novými problémami, pretože príde nové zdanenia. Rečníka prerušili. Mohli by ste prosím hovoriť o niečo pomalšie? Takže pán predseda. Európsky parlament s týmto návrhom o cestnej doprave možno ničí všetko z klimatických dôvodov a mm, e, doprava je zdaňovaná veľmi e, vysoko. Už nemôžeme zaviesť ďalšie dane, dane. Ďakujem. A teraz pán Kontrán po dve minúty. Ďakujem pekne, vážený prítomný prvom rade chcem povedať, že naozaj e, vítam prácu spravodajcu El Kadrauiho. E, vložil do toho všetko úsilie a preto myslím, že treba ísť obvyklým postupom, keďže chýbajú korelačné tabulky, tak e, Myslím, že to malo byť vyriešené počas mierovacieho konania a mohli by sme sa dopracovať k celkovej dohode. A to nie je detail. Potom zásada znečisťovateľ platí. To je naozaj opodstatnená e, podstata. E, musíme naozaj e, zaručiť, aby doprava bola zelenšia. Ale tento nástroj eurovineta je len čiastočným nástrojom a neúplne účinným. Dalo by sa dokonca povedať, že neúplne spravodlivým. A musíme aj zohľadniť to obdobie, počas, v ktorom sa teraz nachádzame E, tá kríza má dopad na trhy. Treba možno hľadať nové príjmy, ale určite to nie všetko bude opäť investované e, do dopravy. Ten mechanizmus je veľmi zložitý, aj čo sa týka výpočtov. Ja myslím, že naozaj musíme byť kritickí a e, nepriateľným spôsobom e, penalizujeme krajiny, ktoré sú vzdialenejšie, okrajovejšie a pritom táto Európa chce obhajovať e, súdržnosť a potom aj otázka riadenia tokov. E, z toho taktiež vyplývajú e, finančné dopady to spoplatňovanie sa neustále vyvíja totižto. E, hovorí sa, že všetky krajiny si môžu e, rozhodnúť, či to budú uplatňovať alebo nie, ale pri cezhraničnom kontexte závisíme od rozhodnutia tých druhých. Takže v rámci tejto dohody, ktorá bola vyrokovaná na úkor istých kategórií, e, rozmýšľam nad úspechom, ktorý môžeme od toho očakávať a myslím, že treba myslieť aj na rovnosť všetkých. Ďakujem pekne. Pani Ayala Sender na dve minúty. Pardon, pán predseda. V prvom rade sa chcem poďakovať spravodajcovi, ktorý naozaj sa do toho e, zakusol. Od samotného začiatku sa zameriaval na okrajové e, krajiny, ktoré žiaľ nemajú inú možnosť, ako využívať cestnú e, dopravu a je to e, hlavne škodlivé v horských oblastiach, napríklad v Pireneách. Ja sa obraciam na komisiu. Komisia teraz pochybňuje ten centrálny prechod cez Pireneje a pritom je to niečo zásadné nenavrhuje sa ani železničná alternatíva. Eurovineta predstavuje dodatočné náklady pre e, využívateľov cestných sietí a bude to e, hlavne na úkor e, na južanských a východných krajín Európy No a tie už e, v súčasnosti majú dosť problémov. Dobre, 4 centy to možno nie je veľa, ale napriek tomu e, máme tu krízu ovocia zeleniny. E, boli aj falošné obvinenia španielských uhoriek a to malo obrovský dopad na tisícky španielských rodín, ktorí sú nielen plnospodári, ale aj dopravcovia, pretože je to niekoľko centov, ale pre tóny uhoriek a tisícky kilometrov sektorov e, dopravy. No a potom v podstate to bolo v prospech e, tých krajín v strede Európy, ktorí aj začali byť na e, poplach. Pán El Kadraui, tie čísla boli jednoznačné, svedčili o veľkých problémoch, ale potom tie čísla jednoducho zmizli. Pýtam sa, prečo tieto štúdie už nie sú k dispozícii, boli znepokojujúce a to sa donieslo do uši aj nám. Ja som pripravená urobiť obety, ale e, musíme vyriešiť e, hlavne dopravné zápchy. Žiaľ dnes to nie je súčasťou tohto návrhu a taktiež e, otázka infraštruktúr, ako sa môžu e, zlepšiť, ako sa dá znížiť e, hluk, ale vieme, že sa to jednoducho nespraví, pretože zatiaľ nemáme žiadne alternatívy a španielskí socialisti preto žiaľ nebudú môcť hlasovať za túto správu. Ďakujem pekne pani Ajala. Teraz má slovo pani Grisbeck na minútu. Ďakujem pekne. Stručne, aby som povedala, aká je atmosféra v parlamente. E Eh, chcem povedať, že konečne, konečne po dlhých rokovaniach máme kompromis a zásada znečisťovateľ platí eh, sa začína konkretizovať. No ale eh, isté polutovanie, pretože je teraz ťažká situácia s verejnými financiami v niektorých členských krajinách, ale napriek tomu sa snažíme opäť investovať príjmy napríklad do prioritných transeurópskych sietí. Pán Kalas, vy musíte musíte teraz zaručiť tú e, kontrolu zblízka. Ja e, ľutujem, že je to taká minimálna dohoda, hlavne vo veciach odstránenia cestných zápch. E, naďalej sa tam hovorí o tých časoch, kedy nie je až taká špička, ale ten rámec je dosť slabý a v súčasnej smernici sa hovorí o kamionoch ktoré vážia 3,5 tony, ktoré by od roku 2012 mali byť súčasťou tejto našej dohody, ale už sa teraz hovorí o výnimke pre tieto kamiony. To je škoda. To je e, opäť úloha pre vás, e, pán Kalas, pre komisiu. Je to síce malý kompromis, ale je to napriek tomu e, krok správnym smerom a budeme preto hlasovať zaň. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán Čarnecký na minutu. Ďakujem pekne, pán predseda. Pani Lichtenberger hovorila už o tom, že e, naši ministri sú rozumní, ale prosím, <laughs> citujte mená. Ja myslím, že ten zoznam by bol okamžite kratší. Ja sa chcem poďakovať spravodajcovi, e, pretože naozaj e, to stojí za povšimnutie, ale napriek tomu je tu niekoľko kontroverzných bodov. E, majiteľia dopravných firiem by mali platiť viac, ale to je možno trošku komplikované v časoch krízy. Takže e, ide o to vedieť, e, na čo budú tieto prostriedky e, použité, ak to budú nezmyselné projekty, tak potom naozaj hm, nevieme, prečo by sme mali e, v tom pokračovať. Malo by to byť určené jednoznačne pre odvetvie dopravy, pretože inak e, to budú zbytočne vybrané peniaze. A bolo by to jednoznačne kontroverzné. Ďakujem veľmi pekne, pán Čarnecký. A teraz pán Kramer na jednu minútu Dámy a pani doprava e, v Európe je príliš lacná, iba to, čo je ekologické, je drahé. Toto všetko chceme politicky zmeniť, ale zatiaľ sa to nedarí. Máme nekalú súťaž a tie daňové privilegie, ktoré dostávajú nákladné autá, sa neznižujú nákladné auto spôsobuje 60 tisíc raz väčšie škody ako osobné auto, ale 60 tisíc raz viac nemusí platiť. Už celé ročia tu platí e, povinná daň alebo mýto e, pre železnice. Zatiaľ čo e, pre cestnú dopravu je mýto dobrovoľné. E, Zvyčajne toto mýto sa platí iba na dielniciach a pre náklad auta, ktoré majú hmotnosť väčšia ako 3,5 tony. To je nespravodlivé, pretože železnice sú ekologickejšie a odľahčujú cesty. Vieme, že mobilita sa musí zmeniť, aby sme chránili klímu. My zelení chceme chrániť podnebie, chceme chrániť klímu a preto žiadame spravodlivú súťaž a e, tento návrh je iba maličkým krokom k tomuto cieľu. Ďakujem. A ďakujem pekne teraz pán e, Bafton. Ďakujem, e, pán predseda. Spoplatňovanie nákladných aut je dôležité pre európsku ekonomiku. Spotrebitelia ale zrejme zaplatia tieto zvýšené poplatky. Britská vláda hľadá spôsob, ako zlepšiť túto situáciu do roku 2015. My nemáme eh, spoplatnené eh, takéto cesty, nemáme spoplatnené nákladné auta a eh, čelíme nekalej súťaži, hlavne pokiaľ ide o cezhraničnú dopravu. Nafta je o 23 penci drahšia e, v Spojenom kráľovstve. Napriek tomu Spojené kráľovstvo nemôže zaviesť poplatky iba pre zahraničné vozidla. Ak sa zavedú akékoľvek poplatku, bude to zatenené nepriamými e, daňami, ktoré sa majú zaviesť komisiou do roku 2013 akékoľvek zavádzanie nových mír alebo poplatkov by sa malo robiť na úrovni Európskej e, únie. Toto je ďalší spôsob, ako zaviesť nepriame e, dane a nemal by to odsúhlasiť nikto, kto má v tele aspoň jednu demokratickú e, myšlienku. Ďakujem veľmi pekne, pán Bafton. A teraz na minútu a pol pani Dvejrak. Ďakujem pekne, pán predseda. V stratégii 2020 EÚ si stanovila za cieľ zozeleniť naše hospodárstvo a zmodernizovať dopravu. Všetky európske inštitúcie z veľkej časti podporili túto iniciatívu, aj veľká väčšina členských krajín a aj náš parlament. A preto je polutovania hodné, že od roku 2008 viaceré členské krajiny e, sa snažia e, oslabiť tento nový návrh smernice Eurovinet a teda jednoducho zablokovať tento návrh. Ale e, vďaka odhodlaniu nášho spravodajcu, a ja mu tu chcem zdať hold, aj tieňových spravodajcov a vďaka vyjednávaniu s radou konečne máme na stole kompromis ten dokument je oveľa menej ambicioznejší ako e, pôvodný návrh, ale konečne sa e, podarí uplatniť zásada znečisťovateľ e, placa a taktiež bude možné internalizovať externé náklady, napríklad hluk alebo emisie CO2, na to, aby eurovineta nebola obyčajná daň, ale skutočne zlepšila dopravu v Európe. Členské krajiny majú opäť investovať získané prostriedky do modernizácie siete. Európsky parlament taktiež získal niečo konkrétne v oblasti interoperability e, systémov výberu mýta a, taktiež e, sa podporujú menej znečistujúce e, kamiony. Ja dúfam, že sa nám podarí schváliť tento kompromis, ktorý teraz máme v druhom čítaní a takýmto spôsobom budeme mať udržateľnejšiu politiku dopravy. Ďakujem pekne, pani De Vejrak. Teraz na minútu a pol pán Paňu. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár. Vážení kolegovia, <clears throat> konečne úspech je tu teraz stanovený strop pre mýto vďaka eurovinete a v budúcnosti sa do toho zahrnie aj hluk a emisie CO2. A ďalšie vyjadrenie spokojnosti z mojej strany. V prvom rade chcem zablahožovať spravodajcovi za jeho vytrvalosť, ale e, teraz e, tu jasne e, presadzujeme zásadu znečisťovateľ placa. Bude to teraz zahrnuté do nákladov cestnej dopravy, ale musíme byť obozretní, pretože musíme pre presvedčili niektoré členské krajiny, že po troch rokoch inšter, inter, inštitucionálnej rozpravy. Teraz e, máme e, možnosť vytvoriť politiku, ktorá bude ochraňovať životné prostredie, ale e, umožní aj rozvoj napríklad železníc v Európe. A treba taktiež bať na to, aby získané zdroje boli použité na investície do infraštruktúry a transeurópskych sietí. A ešte chcem e, možno vyjadriť polutovanie vo svetle tohto kompromisu. Je tu e, tá zásada znečisťovateľ placa, ale e, nie je záväzný, ale dobrovoľný. Ja už som povedal, že spravodajca bol e, vytrvalý. Ale ešte e, k tomu dodám, že Európska komisia e, možno opäť podľahla istým e, národným tlakom alebo dokonca egoizmom. A teraz na minútu a pol pán Šmit. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj spravodajcovi za dobrú prácu, ktorú odviedol na túto ťažkú tému. Pravidla, o ktorých hovoríme, sú len výzvy na členské štáty, aby lepšie využili financovanie v prospech životného prostredia. A my v parlamente musíme neustále opakovať našim vládam doma, že je dôležité dodržiavať tieto odporúčania tu nejde o to, že by mali platiť za hluk a znečistenie bez toho, že by súčasne videli opatrenia, ktoré by tieto problémy zmierňovali, že by tu boli, ja neviem, osobitné povrchy ciest, ktoré znižujú hluk a podobne. Takže tieto dane by nemali byť len ďalším zdanením ťažkých dopravných vozidiel, ako povedali kolegovia. Musíme pokračovať v našom úsilí na zlepšení životného prostredia a znižovania CO2 práve v Európe a preto environmentálne dane musia byť využité na to, aby zmenšovali ekologické problémy. Ďakujem. A teraz pán Fandali. Ďakujem. Myslím, že sa nám podaril teraz naozaj krok vpred a že sme zaviedli zásadu znečisťovateľ platí aj v cestnej doprave. Konečne máme dohodu, ktorá hovorí o tom, že sa poplatky za znečistenie a využívanie infraštruktúry investujú naspäť do tejto oblasti. Je dôležité, aby sa tento systém uplatňoval. Aj kabinet, aj Holandsko a náš kabinet by urobili dobre, keby sme tento systém využili a tieto plány by veľmi sú dobrým pokračovaním toho, čo už máme teraz. Ja dúfam, že komisia príde aj s návrhmi, kde by sa podobný systém započítavania nákladov zaučoval aj v ostatných druhoch dopravy. Napríklad zoberme si riečnú dopravu. To nie je jediný sektor, kde sa využíva voda riek. Práve teraz v situácii veľkého sucha to vidíme. Napríklad aj ponospodárstvo využíva zavlažovanie na veľké obrátky. Ale urobili sme dôležitý krok a pôjdeme ďalej. Teraz ďakujem pán Dále a teraz pán de Grandes. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Skutočne Taliansko, Grécko, Írsko, Portugalsko sa zhodujú v tom, keď váhajú pri zavedení tejto eurovinety. Ide tu o kritiku aj krajín na okraji únie. Ide tu o problémy, ktoré by sme prevzali so zavedením tejto eurovinety, euronálepky. To vedie totiž k veľkým problémom, ako aj k oslabeniu systému. Ide tu o Eh, internalizáciu externých nákladov, o medzinárodné rozloženie, ako aj o to, aby sme povzbudili viacmodálnu dopravu a vidíme, že takto budú zaťažené len ťažké nákladné vozidlá a nie súkromné vozidlá. A to je diskriminácia. Eurovineta, dámy a páni, ktorá bola myslená ako finančný nástroj nám nemusí pomôcť pri ďalšom financovaní transeurópskych sietí. A to je len tá nádej, ktorú tu nám máme, pretože v konečnom dôsledku ide o záujem jednotlivých krajín a výsledkom nakoniec bude len to, že tovar sa bude ďalej prepravovať po cestách, pretože na mnohých miestach je to jediná možnosť. Potom je tu hospodárska kríza, konkurencieschopnosť európskych produktov na svetových trhoch. My jednoducho si nemôžeme dovoliť teraz experimenty, lebo to by ešte viac horšilo tú náročnú situáciu európskeho hospodárstva. Potom kríza potravín, ktorú sme mali teraz poslednú dobu, ktorú napríklad sme videli aj v prípade Španielska teraz, je niečo, čo je nespravodlivé a bude to škodiť tým, ktorí už sú ukratení v dôsledku európskych sietí a preto španielská delegácia v Európskom parlamente bude hlasovať proti tejto sprave. Ďakujem a teraz pán Denelis. Ďakujem veľmi pekne. táto zásada, ktorá sa tu zavádza, to je internalizácia externých nákladov, je zásada, ktorá je veľmi dôležitá a má veľký význam. Ide tu o moderný, flexibilný rámec pre e, uplatnenie zásady znečisťovateľ platí. Je to tak, že ide aj o to, aby sme zabránili preťaženiu veľkých dopravných ciest. A Musíme tu odstrániť obavy, ktoré tu zaznievajú z niektorých aj oprávnenie. Musíme niečo urobiť. A text kompromisu, ktorý tu teraz máme a ktorý je výsledkom práce nášho spravodajcu, je text, ktorý by sme mohli považovať za dobrý kompromis ktorý umožní dosiahnuť aj ciele, aj ciele investovania do infraštruktúry a mohlo by to vysť tomu, že tento rámec bude akceptovateľný aj preto, že teraz je tu uvedené transparentné uplatňovanie tejto smernice všetkými členskými štátmi a ďalej sa ustanovuje, že všetky príjmy sa využijú tak, aby boli v prospech dopravy infraštruktúry. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a teraz e, dávam slovo pánovi Pirkerovi na minútu a pol. Ďakujem vám, predseda. E, táto smernica, ako vieme, je kompromisom, ale bez pochyby je to dobrý kompromis. Dobrý kompromis, pretože ide o kompromis e, obých dvoch strán, kde obidve strany sa musia zodpovedať do určitej miery za to, čo robí. Na jednej strane sú to dopracovia a na druhej strane sú to uh, občania, ktorí trpia výfukovými plynmi a hlukom. Čo je dobré na tejto smernici? Tie peniaze, ktoré sa vyberú z mýta, sa budú investovať ďalej do zlepšenia infraštruktúry. A po druhé, e, ide o to, že je tu zjednotené to inkaso, čo bude znižovať náklady a čo je mimoriadne dôležité, je, že dáva členským štátom možnosť a voľnosť nejakým spôsobom započítať e, do e, mýta e, všetky škody. Kto sa vyhýba výfukovým plynom, kto nerobí taký hluk, bude šetriť náklady. Toto sú stimuly, ktoré by mali viesť aj k znižovaniu preťaženia dopravných sietí a k obnoveniu flotily a vozového parku. Toto sú pozitívne e, efekty, e, ktoré chceme dosiahnuť e, rokovaním s ostatnými inštitúciami. Toto všetko by malo viesť k týmto pozitívnym efektom. Ja si tiež želám, aby tu nebolo príliš veľa byrokracie pri presadzovaní tejto smernice, pretože to by všetko škodilo cieľu tejto smernice. Ďakujem, pán Pirker, teraz. Pani Tykau, minútu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Internalizácia externých nákladov ako súčasť mýta umožní členským krajom využívať tento systém v kontexte transeurópskych sietí alebo v kontexte istých úsekov týchto sietí. A mohli by to uplatňovať aj na národnej úrovni, ktoré by neboli e, na cestách, ktoré by neboli súčasťou transeurópskych e, sietí. My nechceme e, zvyšovať náklady pre e, prevádzkovateľov na okraje EÚ ani zvýšiť cenu prevažaných tovarov a taktiež tu nemá byť diskriminácia na základe e, národnosti e, toho dopravcu, ale v článku 7k sa hovorí o možnosti kompenzácie No a to by mohlo pokriviť hospodárskú súťaž. Je dôležité, aby príjmy e, získané takýmto e, spôsobom boli využité na vytvorenie napríklad bezpečnejších parkingov. Ďakujem veľmi pekne. Teraz prichádzame k Catch the Eye. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, kolegovia. Všetci chápeme, že je potrebné urobiť dopravu trvalo udržateľnejšou, ale takisto bude treba obnoviť vozový park, aby sme to dosiahli. Európa je za princíp platby s neočisťovateľom, ale prináša to veľkú výhodu pre niektoré krajiny v porovnaní s inými. A to nie je spravodlivé z dôvodu účinku na dopravu, do ktorej sa zapájajú aj malé a stredné podniky, ale aj systémy jednotlivých krajín. Bez záväzných pravidiel e, to nebude spravodlivé, pokiaľ ide o používanie získaných prostriedkov a takisto nevidíme, že by to prinieslo nejaký osoch pre dopravu a životné prostredie. E, rokovania viedli iba k malým pozitívnym výsledkom. E, myslím si, že by to mali byť iné pravidlá pre dopravu v horách a tak ďalej. Najlepší spôsob, ako pokračovať, by bolo prostredníctvom zmierovacieho konania, pretože niektoré veci ešte neboli doriešené. Ďakujem veľmi pekne, pán Fedanca. A teraz pán Bronc, jednu minútu. A ďakujem veľmi pekne. Navrhnutá smernica možno bude uh, tou poslednou kvapkou, ktorá zlomí uh, britský prepravný priemysel, pretože tu dochádzalo k poklesu v posledných e, rokoch a zahraničné nákladné auta teraz zaberajú až 80 e, všetkej dopravy, ktorá prechádza cez e, Lamanský kanál. Stále viac prepravcov používa zahraničné vozidla a vo svojich vlastných krajinách platia iba malé poplatky a môže sa zdať, že britskí prepracovia e, prichádzajú o biznis e, z dôvodu konkurencie, čo je obľúbené slovo v lexikone Európskej únie, ale e, musím povedať, že licencie, ktoré sa platia pre cestnú dopravu v Británii sú o mnoho vyššie ako v iných krajinách. Zahraniční prepracovia prinášajú so sebou aj palivo z iných krajín to bremeno e, tejto smernice na e, britskú ekonomiku môže byť úplne fatálne, preto musíme bojovať proti tejto smernici. Ďakujem veľmi pekne, pán Bronz. A teraz e, jednu minútu pán Dorfman. A pán predseda, nie je pochyb o tom, že Vnútorný trh je jedným z najväčších vydobytkov e, Európskej únie a do toho patrí aj e, doprava. Ja e, žijem sám v oblasti, kde došlo k preprave 50 miliónov tón ročne. Myslím si, že obyvateľia majú právo byť chránení pred dôsledkami tejto dopravy a preto tento návrh je určite malým krokom správnym smerom. Ak povedie k tomu, tomu, že sa bude investovať do zlepšenia e, ochrany pred hlukom a do e, znižovania e, výfukov a k budovaniu železničných sietí. Je to pozitívny výsledok a myslím si, že je naozaj dobré, že tu máme takýto návrh a podľa mňa ten eh, princíp dobrovoľnosti nie je celkom dobrý, pretože sú vždy štáty, ktoré nechcú mať túto euru vynetu a nechceme, aby tento návrh viedol k diskriminácii v Európe, pretože ten výsledok by mal eh, viesť k zlepšeniu životných podmienok obyvateľov Európskej únie. Ďakujem veľmi pekne, eh, pán Dorfman. A teraz pán Kelly na jednu minútu. Myslím si, že e, celkovo je tento návrh pozitívny, pretože musíme sa venovať e, problémom, ktoré za sebou prinašajú klimatické zmeny a tak ďalej. A všetko, čo znižuje znečisťovanie ovzdušie, je pozitívne. E, tento návrh je zmysluplný, pokiaľ ide o zavádzanie mýta a tak ďalej, ale je tu jedna vec, ktorú musíme ďalej rozpracovať a to, že by sme tu mali byť schopní vytvárať technológie e, s takými e, motormi, ktoré si budú vyžadovať stále menej paliva, teda motory, ktoré prejdú viac kilometrov s menším objemom paliva. Tu treba ešte urobiť veľa výskumu, treba urobiť veľa investícií, nie len pokiaľ ide o nákladné autá, ale o všetky autá. E, toto treba podporovať a takisto tu treba podporovať výskum. A ďakujem veľmi pekne, pán Kelly. A teraz pán Ena jednu minútu. Ďakujem pekne. Pýtajme sa, konečne sa pýtame na e, spoplatňovanie a je to dobrá správa pre všetkých Európanov, ale ešte sme veľmi ďaleko od toho, aby e, nákladná cestná doprava naozaj znášala všetky externé náklady, e, ničenie ciest, verejné zdravie, e, havárie. Ja žijem v meste, kde prechádzajú ročne milióny kamionov a môžem vám povedať, že málo ešte myslíme na obyvateľstvo. A ešte sú aj otázky, ktorým sa vyhýbame, napríklad veľmi nízke platy šoférov, hrozné pracovné podmienky, príliš dlhý čas strávený za volantom a tak ďalej. Myslím, že e, preto treba maximálne e, zdaňovať takúto dopravu, aby sme naozaj e, rozvíjali aj iné spôsoby dopravy, napríklad riečnú a treba to rozšíriť na celú EÚ aj na susedné krajiny, ale musí to byť inteligentné zdaňovanie, aby netrpeli malé stredné podniky, spotrebitelia, ale naozaj tí veľkí prepravcovia, zadávateľi, ako napríklad veľké distribučné reťazce. Ďakujem pekne, pán Ena. Týmto sa dostávame na záver. Keď vždy aj, teraz má slovo pán komisár Kalas. Nech sa páči. Ďakujem pekne, vážení poslanci, poslankyne, ďakujem za vaše vyjadrenie, ak dovolíte niekoľko slov. Eh, v prvom rade euronálepka nie je európskou daňou, to musí byť naozaj jasne povedané Takže to nie je správne označenie. Naopak je to smernica, ktorá obmedzuje, reguluje národné poplatky. Máme 22 členských krajín, ktoré majú iné poplatky pre rôzne typy vozidiel, kamióny, ale aj osobné vozidla. Takže všetci užívateľia z rôznych e, krajín e, e, musia znášať tieto rozdiely. Po druhé, prosím, súhlaste s kompromisom. Je to oveľa väčšie a zložitejšie, ako to vyzerá na prvý pohľad. E, e, sú tu dva pokračujúce boje. Poprvé o tú zásadu e, sa bojuje, kto má platiť za čo pri využívaní infraštruktúra. Teraz sa to uberá správnym smerom užívateľ a znečisťovateľ. Takže tak toto teraz pôjde. A ten druhý boj to je už e, pretrvávajúci a, a, a tvrdší boj. Ide o konflikt medzi e, krajinami, kde je veľký e, tranzit a tie e, krajiny si žiadajú e, viac flexibility, aby sa mohli vysporiadať s týmto problémom a chcú aj jasnejšie rozdelenie e, bremena e, pri využívaní e, infraštruktúry, teda všetci užívateľia cesty by mali znášať toto bremeno bez diskriminácie. A potom sú tu tie krajiny, ktoré naozaj si želajú rovnosť, a to sme tu aj jasne počuli počas tejto rozpravy. A ja chcem ešte pripomenúť, že 15. oktobra Rada e, sa dohodla na politickom kompromise. Naozaj e, bolo to tesne. Pán spravodajca odviedol naozaj vynikajúcu prácu, naformuloval dobrý kompromis a teraz je, je niečo kvalitné na stole, takže naozaj úprimne vás prosím o podporu pre tento kompromis. E je tu ešte možno veľa podrobností, ktoré nie všetkých e, uspokojujú, ale je to skutočne veľký krok správnym smerom a už e, sa tým zaoberáme roky a roky. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne, pán komisár. A teraz dostáva slovo pani Dury. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážení poslanci, poslankyne, v prvom rade sa chcem e, poďakovať za túto veľmi cennú rozpravu. Padlo tu veľa argumentov, protiargumentov a to e, svedčí o tom, ako povedal pán komisár, že je to skutočný kompromis v pravom slova zmysle. E, napriek ťažkostiam a, a hádkam som presvedčená, že toto je skutočný európsky úspech. Ako povedal aj pán Leichtfried, Eh, chcem sa vám poďakovať za, za tie slova chvály eh, pre maďarské predsedníctvo. Ako skutočný kompromis aj toto je eh, rovnováha medzi životným prostredím a, hospodárskou udržateľnosťou. Ja sa možno, že ešte musím zamyslieť nad tým, čo tu odznelo, že životné prostredie nie je dosť dôležité pre radu, lebo inak by sme túto smernicu nemali, ale ja si naozaj myslím, že ide o to nájsť rovnováhu medzi stredom a okrajom Európy. Na rade sa naozaj intenzívne o tomto diskutovalo, ako e, nájsť riešenie, ktoré by bolo prospešné aj pre okrajové krajiny, ktoré by nemali pocit, že je to na ich e, úkor. No a nezabúdajte na to, že potrebujeme kvalifikovanú väčšinu e, na rade. To sa nám podarilo a dúfam, že aj e, v parlamente táto správa bude e, schválená. Je to možno kvapka v oceáne, to tu taktiež odznelo, ale napriek tomu si myslím, že je to krok, významný krok správnym smerom, internalizácia externých nákladov a taktiež e, využitie získaných prostriedkov opäť e, pre odvetvie dopravy. E, nie je to dokonale, to už som povedala, ale som si istá, že budeme mať príležitosť v nadchádzajúcich rokoch e, zlepšiť e, túto smernicu rôznymi spôsobmi. Ale sú tu ešte niektoré body, o ktorých by som rada hovorila. Využívanie príjmov, na to sa pýtali niektorí sú tu podrobné odporúčania pre členské krajiny o tom, ako majú byť využívané príjmy a tam sa jasne hovorí, že získané prostriedky majú byť e, e opäť e, preinvestované minimálne do výšky 50 e, pre transeurópske siete. To je výsledok dobrého kompromisu. A ako tu taktiež bolo povedané, je to možno prvý krok, ale je to napriek tomu krok správnym smerom. A potom e, druhá otázka, na to sa opäť pýtal e, poslanec Starks, e, náklady spojené s cestnými zápchami. Dohoda sa zaoberá aj týmto, touto otázkou. Členské krajiny totiž to majú možnosť vytvoriť mýto v závislosti od miesta a času Eh, ako viete, členské krajiny môžu eh, viac eh, spoplatňovať časy dopravnej špičky. No a to je akási alternatíva k boju proti cestovným, cestným zápcham. Tá diferenciácia myslím, že práve tento mechanizmus umožní bojovať proti e, dopravným zápchám v Európe. A ešte jedna otázka, na ktorú sa pýtala poslankyňa Lichtenberger, externé náklady. 14. decembra rada v prvom čítaní e, dospela k stano- definitívnu stanovisku a potom na z parlamentu sme e, vložili ustanovenie do smernice, aby bol e, vyslaný politický odkaz e, občanom EÚ. No a preto tam teraz stojí, e, že sa môže viac spoplatňovať doprava v e, horských oblastiach pre kategórie 1, 2 a 3. E, ide totiž to o to rozdiel, e, spraviť rozdiel medzi tými e, vozidlami, ktoré znečistujú viac a menej. Takže akési časové rozlíšenie. A taktiež ide o to podporovať obnovu vozového parku. E, tu by taktiež mali byť e, stimuly pre e, kategórie vozidiel Euro 4 a Euro 6. <clears throat> Vážení poslanci, poslanky, nevážený pán predseda, dnešná rozprava jasne ukázala, že smernica o euronálepke je dôležitým krokom pre dopravné odvetvie je to totiž to aj istý symbol. E, prvýkrát to, a to ste aj vypovedali, e, sa za, zavádza e, zásada znečisťovateľ platca my naozaj chceme internalizovať e, e, externé náklady všetkých spôsobov e, dopravy v budúcnosti. Maďarské predsedníctvo je naozaj rado, že sme dospeli k dohode s Európskym parlamentom a som presvedčená, že sa týmto zlepší hospodárska účinnosť a zmiernia sa negatívne dopady na životné prostredie kvôli cestnej doprave a občania teda budú jasnými výťazmi tejto smernice. Ďakujem pekne. Ja, palabra, el... Ďakujem veľmi pekne a teraz dávam slovo panu Kaderovi, otcovi tohto dieťaťa. Ďakujem veľmi pekne, kolegovia. Dovolte, aby som sa poďakoval za vašu podporu. Je to dôležitá smernica pre našu ekonomiku, aj pre náklady, náklady infraštruktúry alebo e, preťaženie ciest, ovzdušia a podobne. Takto sa nám podarí vytvoriť európsky rámec, ktoré umožní členským štátom tieto náklady, e, aby tieto náklady znašali tí, čo ich spôsobili. A takto získame aj príjmy, ktoré sa môžu ďalej investovať do dopravy, aby bola udržateľnejšia, aby sa aj znížili externé náklady a to znamená, že budeme môcť lepšie spolužiť a budeme môcť aj prispieť k tomu, že budeme mať spravodlivejšie podmienky pre hospodárskú súťaž rôznych spôsobov dopravy. Železničná doprava, lodná doprava takto získajú viac šanci. To nie je ľahká úloha. Komisia už v Bielej knihe hovorila o povinnej internalizácii externých nákladov do roku 2020 a to si bola určite určite veľké diskusie, ale ja dúfam, že dneska sa nám podarí získať dostatočnú podporu v pléne. To bude prvý krok, ktorým ukážeme, že Európa dokáže aj prijať rozhodnutia dobre pre našich občanov. Ja aj dúfam, že niekoľko krajín sa teraz naozaj aj pustí do práce a využije tieto možnosti a že dosiahnu dobré výsledky, ktoré ich budú stimulovať ostatných tomu, aby ich napodobňovali. A takto sa nám podarí vytvoriť širokú bázu, široký základ pre ďalšiu cestu. Komisia touto smernicou dostala aj veľa domácich úloh. Musí ďalej preskúmavať, uvažovať o tom, či by sa nemohli internalizovať ďalšie externé náklady, či by to nemalo byť povinné, či tam nemajú byť zahrnuté aj iné vozidlá. To sú všetko veci, ktoré musíme v budúcnosti preskúmať, ale dnes sme urobili prvý krok. Ďakujem veľmi pekne. A teraz si dáme na pár minút prestávku, aby sme mohli pokračovať s hlasovaním. Ďakujem.